zasadení protokoly a všetky texty, ktoré sa týkajú včerajška, máte k dispozícii. Chce, má niekto nejaké pripomienky, tak prijímame protokol. Ja považujem ho za prijatý. No a dostávame sa k prvému bodu nášho dnešného rokovania. Je to spoločná